A teraz ďalší bod na programe. Správa Marinesku. Európske satelitné navigačné systémy. First, I would like, I would like to give the floor to Mr. Marinescu. Takže najprv vystupí pán Marinescu, 4 minúty, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda. Um, Európske systémy satelitnej navigácie sa týkajú všetkých štátov a um, najmä keď hovoríme o autách, Galileo funguje nezávisle od iných systémov. Máme 4 satelity um, na obežnej dráhe a ďalšie k ním pribudnú počas budúcich rokov. A všetko je operačné operatívne. Systém, ktorý je podporou, eh, poskytne dôležité služby a signály eh, budú korešpondovať s rôznymi aplikáciami, napríklad aj v prípade plnohospodárstva. Mnohé sektory, napríklad doprava, energetika, plnohospodárstvo, využívajú tieto satelitné systémy verejné orgány môžu využiť Galileo aj iný systém v mnohých oblastiach, napríklad policia pri manažovaní kríz alebo pri riadení hraníc. Rozvoj satelitných systémov bude mať pozitívny e, dopad pre Európsku úniu aj tým, že sa e, rozvinie e, trh pretože sa to bude aplikovať do e, rôznych sektorov. V Európskej únii sa vytvorí mm, ria nové zamestnanecké miesta a e, nové možnosti vysky, sa vyskytnú pre mm, obstarávateľov týchto systémov. Galileo sám zabezpečil mnoho ziskov, ide o 70 miliard eur. A mm, potrebujeme zlepšiť e, management, najmä aktivity, ktoré sa týkajú e, ustanovení o využití na Zemi a takisto aj aktivity, ktoré sa týkajú e, manažovania týchto programov. Komisia navrhla, vy, vy navrhla že od roku 2014 až 2020 sa ročne bude poskytovať tomuto systému 1 milión eur. A chceme požiadať komisiu, aby realokovala isté fondy. 7 európskeho HDP závisí od satelitov a od satelitných systémov. Podpora pre aplikácie sa odhadla na 30 miliónov eur. Um, 130 miliónov sa týka technológie a ďalšie e, peniaze pre technológie a vývoj. 1 mm, milión eur bolo mm, vyhradených pre rozvoj aplikácie a ďalšie fondy budú zabezpečené z horizontu 2020. Um, komisia udelila podniku GSE manažovanie riadne tohto systému a bude to mať dôležitú úlohu v budúcnosti. Komisia by mala prísť s plánom, ako rozviť tento trh. No a takisto by sa malo zohľadniť správne vládnutie, správna administratíva a stanoviť jednotlivé roly a úlohy pre GSA, ESA, národné agentúry a špecializované agentúry aby sa zabezpečilo správne nakladanie. A tieto orgány by mali spolupracovať aby byť operačné, operatívne a mať dlhé a mať jasné úlohy. Ďakujem pán Marinesku a teraz chcem dať slovo pánovi komisárovi Tajanimu, ktorého tu vítam v tejto sále. Ďakujem pán predseda. Chcem poďakovať zvlášť pánovi Marineskuovi za odvedenú prácu na tejto téme. Nielen preto, že Galileo bola jedným z prvých, bola jedný, z jedných prvých návrhov, e, v prípade ktorého sme sa politicky dohodli, ale aj mm, z pohľadu dosiahnutých výsledkov. Vďaka tejto dohode 7 miliard eur pôjdu v budúcom finančnom programe na využitie Galilea a jeho aplikácií. E, vďaka výsledkom, ktoré boli dosiahnuté počas minulých rokov, tak sa Galileo stalo realitou. Máme satelity na obežnej dráhe a e, takisto aj pozemné stanice. Testy, ktoré boli zrealizované, majú jasné výsledky. vďaka štyrom satelitom sa dá veľmi presne určiť, e, lokalizovať pozícia. A toto zachádza za naše očakávania. Toto sú naozaj pozbudúce výsledky, vďaka ktorým budeme môcť vytvárať vynimočné systémy budúcnosti. A to svedčí o tom, že európsky priemysel je kompetentný. Ten program napreduje, aj keď je tu isté meškanie niekoľko mesiacov v prípade ďalších satelitov. Ale som optimista a dúfam, že ešte predtým, než sa skončí moja funkcia komisára pre priemysel, tak budeme mať dodávateľa služieb, prvých služieb Galilea. Myslím si, že to bude do oktobra 2014 a bude to už operatívne. A tak naši občania a podniky budú môcť využívať služby Galilea a toto je jedinečná šanca na to, aby sme naštartovali konkurencieschopnosť našej únie. Toto nariadenie, o ktorom dnes diskutujeme, je zásadnou etapou, etapou preto, aby bol program um, efektívny v budúcom finančnom rámci, nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska administrácie, administratívy celého programu. Komisia s veľkým uspokojením um, vzala do úvahy um, tento návrh a toto, to správne, správna administratíva je veľmi dôležitým ďalším krokom vo vývoji programu a je tu takisto potreba zracionalizovať už existujúce štruktúry. Prostredníctvom novej schémy komisia bude zodpovedná za aktualizáciu, za realizáciu programu eh, a potom sú tu rôzne technické úlohy, ktoré sa týkajú operatívy, no a to bude zverené eh, agentúre ESE a potom aj agentúre GNSS. Parlament požiadal, aby e, časť rozpočtu bol venovaný na financovanie rôznych e, ekonomických možností, ktoré vytvára Galileo a e, EGNOS. A v tomto kontexte krízy Európa má príležitosť, ktorú si nemôžeme nechať uniknúť. Ja som požiadal generálne riaditeľstvo, aby požiadal e, možnosti zvážiť vstup kalila na trh, aby sme mali potom e, nejaký normatívny text, aby sme mm, vniesli do života e, Galilea. Tá suma 7 miliard pre programy satelitnej navigácie v budúcom finančnom programe je neprekonateľný limit a preto ten pokus znížiť náklady e, pre mňa zostáva prioritou. A potom Európsky parlament a Rada zostanú e, zapojení do programov a mm, bude sa im podávať výročná správa o vývoji tohto programu. Okrem toho komisia naďalej s radou a parlamentov vytvorí medzi, medzi um, inštitucionálny výbor o Galileovi, a teda venovaný Galileovi. A stalo sa to aj v, v novembri, keď uh, inštitúcie boli informované, uh, ktoré boli uh, informované o tom, čo sa deje z technického hľadiska aj z s zodpovedným um, riaditeľom Európskej agentúry. Ďakujem, uh, pán komisár. A teraz tu nevedím pána Terha, takže dám slovo pani Carvajo na na jednu minútu. Prezident, senhor komisário, começo por felicitar um relator. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, na úvod by som chcela poblahoželať eh, spravodajcovi k vynikajúcej správe. Eh, program Galileo stanovuje systém globálnej navigácie, ktorý zabezpečuje globálne pozicionovanie, ktoré je mimoriadne presné. Je to projekt Európskej únie, je to súčasť Európskeho ducha 2020. Európsky priemysel bude prvým e, príjemcom, alebo teda prvým, ktorý bude mať výhodu z takéhoto programu. Pomáha mnohým odvetviam hospodárstva, pomáha občanom získavať priame, prístup k signálom šíreným sa satelitnej navigácie. Keď si vezmeme pridanú hodnotu tohto programu, výbor pre rozpočet sa domnieval, že je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové e, zdroje na úrovni 3,6 miliardy eur. Pani Nibler, minútu a pol. Ja ďakujem pekne, vážený pán predseda, na pani e, podpredsednička, vám pán komisár. Chcela by som najskôr poďakovať eh, smerom na spravodajcu pána Marineska, ktorý predložil skvelú správu a ktorý bol veľmi otvorený aj podnetom z našej eh, strany Handygate Prism Tempora. Prism Tempora. Nejakým spôsobom sa neviem striať z pocitu, že pri tých veľkých dôležitých eh, veciach, ktoré sa týkajú infraštruktúrnych záležitostí, sme závisí na Spojených štátoch a pokiaľ ide o GPS, tiež to nie je ináč. Každý navigačný prístroj, ktorý v súčasnosti používame, dostáva signály, ktoré sa šíria z amerických e, satelitov. Už dlhšie e, právom požadujeme na úrovni parlamentu, aby sme vytvorili vlastné európske štruktúry, Galileo z môjho pohľadu je veľmi dôležitý začiatok a veľmi dôležitý krok týmto smerom, tak aby sme dokázali e, dosiahnuť nezávislosť, alebo sme znížili nezávislosť, našu závislosť na GPS Spojeného, Spojených štátov. Európsky parlament e, sa celé roky vyslovoval za ambicióznu politiku vesmírnu. E, a ja si pamätám dobre na počiatočné kroky Galilea, aj my v Európskom parlamente sme vždy bojovali v rámci Galilea o to, aby bolo financovanie spoločenstva. Myslím, že ten boj nebol márny a v Európe máme e, silné, silný dodavateľský priemysel, silné dodávateľské odvetvie pre oblasť e, vesmírnych záležitostí a aj napriek tomu, že troška zaostávame za časovým plánom, tak ideme dobre a ja verím, že to dobre dopadne a že 27 e, satelitov v konečnom dôsledku bude na obežnej dráhe a že bude zabezpečená aj riadna infraštruktúra dole teréne a tým pádom ten cieľ Galilea bude naplnený. Ďakujem pekne. A teraz modrá karta. Budete akceptovať, pani Nibler? Čo je? Pani Nibler, akceptujete modrú kartičku pána Kaspariho? Nech sa páči, pán Kaspari. No, ďakujem pekne, pán predseda. Stená e, kolegyňa Niblerová, ja som bol oslovený nedávno voličmi a pýtali sa ma, či má zmysel, aby sme Európskej únii toľko peňazí brali do rúk, aby sme ich posielali smerom do vesmíru, keď nedokážeme zabezpečiť to, že bude možné využívať aj komerčne tieto výdobytky alebo tieto, tieto technológie. Vieme sa ubezpečiť, že tie signály budú šírené tak, aby boli využiteľné a že nebudú tie peniaze nejakým spôsobom len tak vyhodené do vesmíru, povediac. No, ďakujem pekne, kolega Kaspari. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú rada aj zodpoviem. Áno, Eh, už sme nad tým uvažovali dosť intenzívne a eh, budeme prehlbovať eh, naše poznatky, naše uvažovanie najbližšie na plenárnej schôdzi decembrovej. Budeme, riešiť moju, budeme hlasovať o mojej správe, ktorá sa týka politiky vesmírnej. A pokiaľ ide o komisiu, tak veľa úvah podnetov bolo predložených. Takisto je tu správa kolegu Prodyho tejto téme k otázke Kopernik. Kopernik akým spôsobom dokážeme, aby tá infraštruktúra, ktorá bola financovaná z peňazí daňových poplatníkov, že bude optimálnym spôsobom využívaná a prevádzkovaná a že predovšetkým naše stredné a malé podniky budú mať eh, prístup k tým signálom a že potom budú môcť eh, s tými dátami, ktoré budú vychádzať z týchto systémov, aj patrične narábať. Už sa tým zaoberáme a myslím si, že ešte v rámci tohto funkčného obdobia prídu konkrétne návrhy. Ďakujem pekne a ďalší, ďalšie vystúpenie týkal dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Vítam skutočnosť, že máme maximálnu sumu stanovenú na 7 miliard eur pre tento program, pokiaľ ide o EGNOS a Galileo zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na obdobie 2014 až 2020. Použitie týchto systémov prekračuje to hranici členských štátov a služby, ktoré sú poskytované týmito navigačnými systémami e, globálnymi sú veľmi dôležité pre hospodárstvo. Veľký počet e, hospodárskych odvetví, vrátanie dopravy, polnohospodárstva, energetiky a telekomunikácií, ale aj e, riadenia hraníc a policajných záležitostí stále viac využíva tieto systémy, satelitné systémy. Preto je dôležité podporiť tieto systémy, Eh, GNSS. To umožní občanom Európskej únie získavať výhody eh, z týchto systémov a zabezpečí to aj jednoznačné použitie systému Galileo a takisto to udrží dôveru všeobecnej verejnosti v tento systém. Vítam pohodu eh, medzi radou a parlamentom, ktorý stanovuje nový rámec, v ktorom sú jasne stanovené pravidlá pre GNSS a pre GSA a pre komisiu. Takisto eh, je to dobrý krok z pohľadu konkurencieschopnosti. Je to krok smerom k realizácii nezávislého spolahlivého systému, ktorý pokry, poskytne praktické riešenia pre európske odvetvia, pre bezpečnosť eh, v doprave, pre ochranu životného prostredia a tak ďalej. V neposlednom rade by som rada upriamila vašu pozornosť v skutočnosti, že musíme zabezpečiť geografické pokrytie služieb, ktoré systém ponúka pre celé teritorium EÚ, skôr ako prejdeme do ďalších e, oblastí alebo prošlíme do ďalších oblastí sveta. Ďakujem pekne. Pani Tikau, akceptujete e, modrú kartu pána Rybiga? Dobre, pán Rybik, máte slovo. E, ďakujem pekne, pani Tika. Moja otázka je, myslíte si, že nový e, navigačný satelitný systém prinesie väčšiu e, mieru ochrany dát, európskych teda dát? Având în vedere că aceste sisteme keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že toto sú európske systémy, ja som presvedčená, že budú sa riadiť podľa legislatívnej rámca v súvislosti aj s osobnými údajmi. Okrem toho treba si ujasniť skutočnosť, že tieto nové európske systémy zabezpečia väčšiu presnosť, precíznosť. To znamená, európsky občania budú mať viac výhod v porovnaní so súčasným systémom GPS. Pán Henen, minút, minúta. Ďakujem, pán predseda. Konečne máme tu Galileo a Genos a tým sa e, končí e, monopol USA. Toto je dobrá správa pre národy Európy. A takisto je to dobrá správa pre zamestnanosť v sektore dopravy a služieb. Samozrejme, každý pôrod bolí. Môžeme kritizovať Ehm, to partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom a vysoké náklady. Ale Galileo je prvá infraštruktúra, ktorá patrí iba EÚ a preto GNSS a Galileo sa musia stať majetkom celej únie a chcem využiť tento čas a povedať, že Európska vesmírna agentúra je jedna z mála európskych inštitúcií, ktoré naozaj pracuje efektívne a slúži občanom. Mala by byť modelom pre všetky inštitúcie Európy, počnúc Európskou centrálnou bankou, ktorá slúžila medzinárodným finančným trhom. Ďakujem. A teraz pani... Pane Minúta a pol, pani Hybner. Ďakujem. E, pekne. Hovoríme tu o technológii technológiách pre 21. storočie. Európsky e, systém pre satelitnú navigáciu, ktorý chceme používať v Európe, vlastne už aj používame, je jeden z najviac moderných systémov, ktorý umožní skvelú navigáciu. Používať ho budú nielen vodiči, ale môžu používať aj na lodiach, e, v letadlách, v bankách na poštách, v športe a tak ďalej. Čiže je to vec, ktorá je veľmi dôležitá pre 21. storočie. A EGNOS e, to je systém, ktorý je ešte viac e, e, rozvinutý, vyvinutý, dá sa používať v civilnom letectve a v iných dopravách alebo spôsoboch dopravy obidva systémy využíva, e, sa využívajú aj v armáde. Takže myslím si, že sa konečne e, e, nám darí dobehnúť tie najviac rozvinuté krajiny na svete a tieto systémy musia byť rozvinuté, vyžadujú si istú infraštruktúru, vyžadujú si aj viacerých pozemných staníc a takisto musíme zabezpečiť aj geografické pokrytie, ale e, pamätajme na to, že to je naozaj mimoriadne kvalitná technológia. Dobre, ďakujem pekne. Máme teraz Catch the Eye. Tam sa prihlásil e, iba jeden rečník, a to síce pán Rubich. Ja, tanky ja prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tieto nové technológie dali šancu aj pre malé a stredné podniky v Európe, aby najskôr e, figurovali ako dodávateľia pre tento systém a potom neskôr, aby boli aj užívateľmi tohto systému. A preto koncepcie využitia tohto nového systému sú mimoriadne dôležité, pretože samozrejme tam môžeme do toho zakomponovať silný exportný prvok a Európa môže byť globálnym poskytovateľom precíznych, presných technológií úplne novom kvalitatívnom štandarde by mohla takúto pozíciu zaujať. Z tohto pohľadu gratulujem spravodajcovi k tomuto novému vývoju a e, takisto komisii gratulujem, že takúto šancu pre európske hospodárstvo a pre tvorbu pracovných miest a zamestnanosti realizuje a že sa je chopilo. Ďakujem. Including remarks. Ďakujem. Na záver, pán komisár e, Tajani, uzavrite to, prosím. Ďakujem, pán predseda. Vypočuli sme si tu niekoľko informácií o témach, ktoré boli spomenuté v rámci diskusie. Ide tu o základný sektor pre Európu, vysokokvalitný sektor. Mali by sme tu sústrediť naše úsilie. Je to kľúčový sektor našej politiky pre EÚ. A súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Rubik, čo sa týka medzinárodného princípu našich podnikov. Mm, toto je veľká misia pre rast. Pre naše krajiny, aj pre krajiny, ktorých sme podpísali niektoré dohody. Existuje obrovský záujem uh, to, čo my robíme v oblasti vesmírneho priemyslu. Mm, pán poslanec Gaspari položil otázku, čo robíme preto, aby signály Galileo mohli byť zmenené na služby. Ja som povedal, že do konca minulého roku by toto malo byť už, vymož- um, už umožnené, aby teda tieto signály slúžili a boli využívané. My sme sa tento rok stretli so všetkými zástupcami e, priemyslu a podnikov, ktorí zaujímajú signály Galilea. V Londýne sa udialo jedno stretnutie a bude to vlastne doklad efektívnosti signálov Galileja. Existuje veľký záujem v podnikateľskom svete preto, aby sme vytvorili novú realitu a využili signál Galilea v rôznych sektoroch, polnohospodárstvo, rybolov, občianská civilná ochrana a to, ako využívame satelity dnes v noci o 1.40 bude aktivovaný e, systém Kopernik, ktorý e, bude mm, informovať o tragédii, e, prírodnej katastrofe, zaplavách, ktoré sa mm, udiali na Sardiny, spôsobili mnoho obetí. A vlastne tento systém bol už spustený minulú noc. A čo sa týka témy bezpečnosti, súhlasím s tým, že systém Galilea ponúka veľkú, veľký stupeň ochrany. A väčšiu, ponúka väčšiu ochranu pre ochranu údajov. Čiže Galileo je veľkou výzvou. To už niektorí spomenuli. My sme urobili rozhodné kroky. Mm, priemysel už e, je produktívny, EGNOS operatívny, je to vlastne otec Galilea, ktorý umožňuje využiť systém GPS, že lepšie spracovať jeho signály a teraz pracujeme na inom projekte, e, projekt Koperník. Prvé skúšky sa spustia o pár mesiacov, čiže toto všetko v kontexte mm, európskej stratégie a ambiciozného projektu. Dúfam, že Galileo, najmä v oblasti civilnej ochrany, sa bude môcť využívať spolu s Kopernikom. Signály z oboch systémov spôsobia, že náš európsky región bude bezpečnejší. Budeme môcť aj vyvážať použitie signálov, aby sme potom mohli prispieť k riešeniu kríz, ktoré spôsobili prírodné katastrofy. Čiže Európa je naozaj vpredu a Európa vie riadiť takýto systém. Toto je veľmi dôležitý politický výsledok. Vidíme, že európske inštitúcie zvíťazili a môžeme ukázať občanovi, že Európa to nie sú len obete, to nie je len byrokracia, ale je to aj, e, sú to aj výsledky, ktoré slúžia občanom a prinášajú ekonomické výsledky. V budúcich 20 rokov tie úspory budú ktoré máme vďaka Galileovi, um, budú reprezentovať asi 90 miliard eur. Čiže je tu naozaj politický a ekonomický aj vedecký výsledok, takisto aj priemyselný výsledok. Čiže myslím si, že tú prácu, ktorú tu robíme, Ehm, chcem za ňu poďakovať aj pánovi Marineskôvi a ukazujeme, že Európa môže zvíťaziť vo veľkých a dôležitých bojoch. Ďakujem. Ďakujem. Posledný eh, rečník je pán Marinesko, pán spravodajca. Ďakujem pekne. Niekto raz povedal, respektíve pýtal sa ma, či invest, eh, investície, ktoré vykonáva EÚ v tejto oblasti, sú na prospech, alebo budú pozitívne. Ja si myslím, že áno. A tiež e, sa pýtam ja vlastne to isté. Už aj počas rokovaní e, som povedal, že e, je škoda, e, bola by škoda niečo tam hore e, na oblohe vybudovať, pokiaľ to nebude na prospech našich občanov. A preto som e, e, dva aspekty v tej správe. Jednak e, vývoj aplikácia, potom e, pomocou komisie e, máme e, viac ako 400 miliónov na rozvoj práve týchto aplikácií. A potom e, druhý aspekt je informovanie našich občanov, aby si uvedomovali, aby vedeli o tých výhodách, ktoré tento program Galileo aj im prináša. Niekto sa pýtal na ochranu osobných údajov. Galileo má šifrovaný signál a tým pádom sa osobné údaje ochraňujú Komisia povedala, že ide o prvé nariadenie, ktoré súvisí s rozpočtom na roky 2014-2020, kde politická dohoda bola už dosiahnutá. A naozaj to tak aj je. Je to vďaka dobrej spolupráci s našimi kolegami, e, s tými spravodajcami e, a e, naozaj tá spolupráca bola kvalitná, všetkým chcem poďakovať. Takisto chcem poďakovať irskému predsedníctvu, ktoré tiež e, veľmi prispel k tomu, aby sa tie rokovania skrátili. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k návrhu tejto správy a chcem e, pánovi Tajanimu, pánovi komisárovi e, poprieť veľa úspechu, aby teda nakoniec, na konci roku 2014 sme dostali z hora teda ten do, dobrý signál. Dobre, ďakujem pekne, konec rozprávy, hlasovať budeme zajtra o 12.30. A ďalší e, bod na programe e, pani Bereš, e, kľúčové informačné dokumenty pre investičné produkty. Najprv pani Bereš, nech sa páči.